ALDE, a to od 17. novembra 2014. Čo sa týka e, nezaradených, dostal som e, nominačnú listinu, táto bude samozrejme aj zverejnená. E, pokiaľ nebude vznesená žiadna námietka voči tejto nominácii, bude považované za schválené. Takže, takže v stredu